tisíc občanov, ktorí prišli a milióny ďalších. Na záver vám chcem povedať, že bol to predložený, bol to predložený návrh uznesenia, ktorý predložilo 5 politických skupín. Končím rozpravu, hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12. A teraz ako posledný bod dnešného zasadania sú jednominútové vystúpenia v zmysle článku 150 rokovacieho poriadku. Ako prvý vystúpi kolega Tökeš. elnök úr 91 esztendővel ezelőtt Ďakujem pekne, pán predseda. Už je to 91 rokov, odkedy sa zaviedol eh, Wilsonský eh, princíp uh, bol porušený a občania krajiny uh, museli krajinu opustiť a odísť do uh, susedských krajín. Po toľkýchto rokoch nechcem tú ranu znova otvárať, ale jednoznačne by som sa zasadzovať za práva Maďarov mimo Maďarska. Nie je udržateľné to, že Oliver Boldogi iba preto bol zbavený slovenského štátneho občianstva, pretože sa jednoznačne vyznavalku o svojej maďarskej identite. Je e, nepriateľné, že v Transylvánsku, v Rumunsku, v trgu Múreš, e, že tam nie je už žiadna maďarská katedra na e, univerzite. Keď sme museli sa vzdať, odstúpiť našich území, tak, dúfam, že, tak sme dúfali, že aspoň budeme schopní zachovať si naše e, menšinové práva podľa vyhlásenia Alba Julia z roku 1918. E, v Rumunsku bol štátny sviatok. Rečník bol prerušený, teraz nasleduje pani Smolková.

o pokroku Turecka. Myslím, že Turecko urobilo veľký pokrok a chcem pozbudiť Turecko, aby pokračovalo vo svojej snahe. Napriek tomu, že sú tu mnohé e, zlepšenia, dúfam, že e, tá konečná správa bude predsa len pozitívna. Sú tu niektoré prekažky, ktoré vytvára samotná Európska únia. Víza pre poskytovateľov služieb z Turecka sú veľkou prekážkou a môže to dobiť dokonca ostrašujúce, keď sa neudeli vízom. Niektoré krajiny nastolujú kvóty, pokiaľ ide o kamiony z Turecka, a to je porušenie Ankarského kódexu. Myslím si, že Európska únia by mala vynaložiť snahu keď snahu vynakladá Turecko zo svojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Busoj. A teraz kolegyňa Matias. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že sme sa dostali do štádia, kedy hovoríme o kríze, o politike, o úsporách. To sa dotklo toľkých krajín a uh, vyžaduje si to štrukturálne reformy a z tohto pohľadu si myslím, že nemôžeme ignorovať sociálne dopady a sociálne dôsledky nielen krajiny v Stredomorí a nielen PIX krajiny, ale aj ďalšie krajiny EÚ. Minulý týždeň v Portugalsku sme mali najväčší generálny štrajk, týkalo sa to verejného súkromného sektora a mm, život sa zastavil. Ale keď sa pozrieme na štrajk v Spojenom kráľovstve, tak to je tiež najväčší štrajk za veľa rokov a niektorí e, ľudia proste sú na uliciach tak ako v Portugalsku. V, v e, piatok bude protest v Bruseli a znovu sa to dokáže, že problémy, ktorým čelíme, nás spájajú a sa nás dotýkajú a preto musíme byť jednotní aj v našej reakcii. Ďakujem pekne. A teraz pán kolega Paška. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vrcholní predstaviteľa mojej krajiny sa zbláznili. Rozhodnutím vlády pani Radičej boli najvýznamnejším lekárom, špecialistom, chirurgom, pediatrom, ginekologom či anestizologom nariadené nútené práce –

Ďakujem pekne. Chcela by som opätovne poukázať na otázku mobility bulharských a rumunských pracovníkov. Ja som o tom diskutovala s e, rumunským ministrom práce a napríklad čo týka Holandska, oni požadujú, e, aby pr e, pracovníci z týchto štátov dostali najprv pracovné povolenie, čo je veľmi zložité. Je to látka, ktorá je takmer neprekonateľná. A to znamená, že zamestnávateľia e, nemajú inú možnosť ako odmietnúť pracovníkov z Rumunska a Bulharska. Je to vlastne odmietanie e, pracovníkov z týchto štátov a je to vlastne protiklade so zmluvami. Lebo napríklad musíme si uvedomiť, že mimo únie by to bolo teraz v poriadku, ale v rámci únie už nie. A myslím si, je dôležité, aby sa to riešilo. Ďakujem pekne kolegyňa Bašesku. A teraz e, kolega Tabajdy. Ďakujem pekne, pán predseda. V Európe v zmysle rímskeho práva je platí princíp e, nereciprocity práva. Maďarsko voči tomu viacejkrát toto viacejkrát porušilo, napríklad minulý rok tým, že sa prijal zákon o dôchodkoch. Tento zákon bol upravený, dotklo sa to viac ako 300 tisíc ľudí a teraz sa vláda pripravuje na to, že opätovne schváli recipročne zákon, Bude sa to týkať e, ustanovení, ktoré sú asi v protiklade s Maďarskou ústavou a chcú brať na zodpovednosť retroaktívne predchádzajúcu socialistickú vládu. Ja si myslím, že Európsky parlament, ako aj Európska komisia nesmú sa prizerať a pani Reding musí konať, ako aj celá Európska unia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Tabajdy. A teraz vystúpi kolega Gallagher. Chcel by som poďakovať za to, že môžem diskutovať o tejto dôležitej téme, aby sme zabránili kolapsu eura, dôsledky opustenia eura pre obyčajných občanov a podniky sú príliš katastrofálne, aby sme to vôbec zvažovali Veľa ťažko pracujúcich občanov um, má obavy uh, ohľadom ich úspor. Globálny finančný uh, sektor stratil dôveru, dôveru uh, trhov a dôveru bežných ľudí. Európsky lídry musia obnoviť túto dôveru a musia konať dynamicky, aby sa zabezpečila ochrana stena, ktorá bude chrániť euro Kríza postihla mnohé krajiny EÚ a dnes sa to zdôrazňovalo na stretnutí koordinátorov, takisto aj FED, ECB, Japonská banka, ostatné centrálne banky. Samozrejme, že vítam rozhodnutia včera, zo včera z e ministrov financí eurozóny, aby sa vyplatili prostriedky Írsku. Ďakujem pekne a teraz vystúpi kolega Majer. Ďakujem pekne, pán predseda. Posledné voľby, ktoré sa udiali v Maroku, viedli k tomu, že v mysle oficiálnych čísel sa zdržalo asi 70%, možno, že ich bolo ešte aj viac. Hovorí sa tu o ústavnom procese v Maroku, o demokracii a jednoducho tieto čísla by nás mali priviesť tomu, že sa zamysleli nad e, susedskou politikou a nad tým, ako sa má vyvíjať. Bolo to koncom zimy, keď ľudia vyšli v tomto štáte na ulice, protestovali. Teraz je dôležité, aby Európska únia vykonala kroky na to, aby sme nevyzerali ako organizácia, ktorá spolupracuje s Mubarakom a ďalšími Musíme skorigovať našu politiku voči Maroku. Ďakujem pekne, kolega Majer. A teraz kolega Nikolesko. Bună seara! Am dorit să Ďakujem pekne. Ja by som chcel povedať, že to, čo sa udiala v Pobaltí, a to, čo sa udialo aj v Rumunsku, tak vidíme, že sú tu veci, ktoré by sa nemali opakovať. A čo sa týka spoločnej polnospodárskej politiky, tieto štáty, ktoré dostávajú najmenej príspevkov, ako je teda naša krajina a Po Baltie, skutočne je dôležité e, upraviť priame platby a musíme si uvedomiť, že konkurencieschopnosť je zásadná pre všetkých polnospodárov a výška priamej pomoci nemôže byť e, rozdielná medzi malými hráčmi, veľkými hráčmi, čo sa týka Rumunska, tam je situácia podobne zložitá. A čo sa týka roku 2014-2015, je nutné, aby sme vtedy dosiahli 100%. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega Nikolesku. A teraz následuje kolegyňa Plump. Respektíve táto nie je, preto dostáva slovo pani Prendergast. Minulý piatok bol Medzinárodný deň uh, boja proti násiliu na ženách a Women's Aid. Uh, toto je organizácia, ktorá v Írsku uh, budí povedomie o tomto probléme, tak aby sa dosiahla pozitívna zmena, aby ženy mohli žiť v bezpečí. Každý deň dochádza k znásilňovaniu, bytiu, zatváraniu žien zo strany partnerov. Uh, a toto je naozaj e, zločin najviac frekventovaný. E, mnohé ženy sa v živote stretnú s násilím, ale nie sú obeťou iba ženy. Má to veľký dopad aj na deti. Minulý rok viac než 1600 e, incidentov zneužívania detí bolo odhalených iba v samotnom Irsku. Situácia sa žiaľ zhorší a bude tu menej alternatív pre ženy, pokiaľ ide o podporu alebo útočiska nebudú mať kam ísť. A komisia musí spolupracovať s radou a s komisiou v boji proti násiu založenom na rodovej príslušnosti. Prosím, posuníme ešte viacej tieto aktivity. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz následuje kolegyňa Figurejdu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sledovala ten generálny štrajk v mojej krajine a aj dnes sa tisícky osôb stretli pred parlamentom v Portugalsku, teda v Lisabone a demonstrovali proti rozpočtom 2012, ktorý bol predmetom diskusí v parlamente a získal aj väčšinu protestovali proti útokom na práva zamestnancov, napríklad na mzdu, na dovolenku, na vianočný príspevok a tak ďalej. Aj pokiaľ ide o zdravotné poistenie, aj tam dochádza ku kráteniu, pokiaľ ide o zdravotné služby, a naďalej zrejme demonstrácie budú pokračovať, pretože toto politika e, vedie Portugalsko na cestu ku chaosu. Bude teda nasledovať týždeň boja e, proti takýmto praktikám vlády a parlamentu. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A ako ďalší dostáva slovo kolega Diaz de Mera. Ďakujem pekne, pán predseda. Uvedomujete si otázku energetickej nezávislosti. Vyše 80 v oblasti ropy, 40 až 50 v oblasti uhlia, ale uhlie je hlavným zdrojom vý, výroby elektrickej energie spolu s e, jadrom a plynom. Keď sa pozrieme na kapacitu v tejto oblasti, jediný spôsob, ako znížiť túto, neza, túto závislosť, je zvýšiť dovoz z iných krajín a tieto nesplňajú environmentálne normy. Komisia by mala revidovať nový rámec pre pomoc, pokiaľ ide o využívanie uhlia, stratégia až do roku 2050. Legislatíva by sa mala zlepšiť, hlavne pokiaľ ide o zatváranie baní a zadržávania pomoci. Naša nezávislosť v oblasti energetiky je dôležitým nástrojom, hlavne v súčasnej kríze, aby sme zmenili tieto veci, tak budeme musieť za to zaplatiť skôr či neskôr. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Diaz Dimera, ďalším je pani Tikau. Ďakujem pekne. Rumunsko je národný a nerozdeliteľný subjekt. Som hrdá, že som rumunskou občiankou a želám Rumunom všetko najlepšie k, im národnem, k ich národnému sviatku. Včera sme mali konferenciu, pokiaľ ide o transeurópske siete. Hovorili sme o rozličných otázkach, e, pokiaľ ide o prepojenie strategických e, oblastí. Toto je dôležité v rozvoji infraštruktúry. Myslím si, že nové členské krajiny by mali mať čo najviac metropolitných oblastí, mali by mať priemyselné centra v rámci e, ten 10 siete a priemyselné klastre. Mm, určité miesto v Rumúnsku by sa malo stať takýmto centrom, malo by sa spojiť Dunaj s Konstancov a s, mm, s Čiernym morom. Je dôležité vytvoriť tam terminál, Súvisí to s Ukrajinou a táto transeurópska sieť by mala byť e, súčasťou susediacich krajín Európskej únie. Ďakujem pekne, pani Tikau. Pán Murphy. Pán predseda David Cameron dnešok opísal ako e, ťažký úder a títo milionári, ktorí vládnu milionárom, sa snažia podkopať túto masívny prejav sily miliónov ľudí v Severnom Írsku, Škótsku a Anglicku, aby e, sa, aby protestovali proti politike úspor. Videl som obrázky z Belfastu, boli tam desiatky tisíce ľudí a posolstvo bolo jasné, stačilo nebudeme platiť viac, nebudeme pracovať dlhšie, aby sme mali znížené dôchodky, nebudeme akceptovať znížené mzdy eh, mm, a škrty vo verejných službách. Socialista Jim Conley povedal, že pretože sme na kolenách, musíme vstať, musíme sa postaviť a ten potenciál je veľmi jasný. Musí to byť začiatok hnutia, ktorý musí uh, musia, musí zvíťaziť štrajky a tie sa, musí rozdi- tie sa musia rozšíriť na všetky sektory. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Marfi, kolega Mesaroš. Ďakujem, pán predseda. Keď v roku 2004 vstúpilo do EÚ 10 nových členských štátov, tak tu bola nádej, že budeme žiť v Európe bez hraníc. Preto je neakceptovateľné, že v krajine EÚ v súčasnosti občanom je odoberané štátne občianstvo iba preto, lebo sa rozhodli pre druhý pás, tak ako je to v prípade Slovenska. V legislatíve EÚ je mnoho ustanovení, ktoré nasahujú nad rámec medzinárodných uh, ustanovení. Napriek tomu sa legislatíva EÚ podkopáva tým, že sa dvojité občianstvo neuznáva. Keď nejaká krajina poskytne e, takúto možnosť, tak e, sa táto možnosť dá predsa využívať. Nikto nemôže nikomu odoberať štátnu občianstvo, štátne občianstvo žiadna krajina. E, viac štátnosť by nemala byť nevýhodou. Ďakujem. Dank, Ďakujem pekne, pán kolega Mesaroš. A teraz nasleduje kolega Alves. Ďakujem pekne. Kríza Európskej únie sa teraz týka u všetkých členských štátov a dosahuje neakceptovateľný rozmer. Je tu neschopnosť zabezpečiť aktivity našich malých a stredných podnikov, napriek tomu, že tieto podniky sú zdravé, je tu riziko, že budú prepušťať a že pôjdu do bankrotu. Je to teda špirála, ktorá ďalej posilňuje recesiu a e, prispieva k hospodárskému úpadku. Samozrejme, e, e, rozpočtové úpravy a ďalšie opatrenia sú nevyhnutné, ale to všetko nebude stačiť na to, aby sa podarilo zvrátiť tento vývoj. Dôležité je prijať politické rozhodnutie, vytvoriť pracovné miesta postupne odbúravať trhy a zabezpečiť financovanie našich národných hospodárstiev, ako aj našich podnikov. Ak sa to neudeje, e, dostaneme sa na dno priepasti. Preto potrebujeme silnú Európsku centrálnu banku. Ďakujem pekne, kolega Alves. A teraz kolegyňa Bauer. Ďakujem pekne, pán predseda. štátne občianstvo v zmysle subsidiarity spadá pod kompetencie členských štátov. Ako reakcia na to, ako sa upravil maďarský zákon o štátnom občianstve, prijalo Slovensko zákon, ktorý vedie k tomu, že štyri zákonné slobody sa obmedzujú a preto sa vlastne z toho stal európsky problém. Slovenský občan, ktorý dostal list od Slovenského ministerstva vnútra, čím mu vlastne bolo bolo odobraté jeho občianstvo, jeho občianské preukazy a jeho vodické preukazy, teraz nutený k tomu, aby vo svojej vlasti požiadal o povolenie na pobyt. Toto je nielen ponižujúce, ale dokonca e, sa tým spôsobom medzujú základné slobody, ako napríklad aj mobilita. Preto tu vyvstáva otázka, či a do akej miery takéto absurdné opatrenie je v súlade s priestorom slobody, spravodlivosti a práva. Ďakujem pekne, kolegyňa Bauer. A teraz kolegyňa Sarbu. Ďakujem pekne, pán predseda. Rumúnska vláda prijala nový zákon o zdravotnej starostlivosti, kde chce privatizovať celý zdravotnícky systém. Toto je, tak povedať, trest smrti pre milióny ľudí. Zdravotnícky systém by predsa mal zachraňovať životy a nie produkovať zisky. 46 eh, rumúnskych obyvateľov žije vo vidieckých oblastiach a tam je iba 9 celkového počtu lekárov. Čo sa týka obyvateľstva na vidieku, nemajú prístup k špecialistom, lekárom špecialistom a je tam množstvo nemocní, ktoré museli byť zrušené. To znamená, že tento zákon obmedzuje prístup miliónov ľudí k zdravotníckým službám. Rumúni sú chudobní a súkromné e, nemocnice povedú k tomu, že 15 miliónov ľudí si nebude môcť dovoliť zdravotnickú starostlivosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegyne Sarbu. A teraz kolega Luhan. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Prednedávnom som začal informačnú kampaň o, o fungovaní e, Európskeho fondu pre podporu podnikania. Viem, že iba málo ľudí vie o tom, aká je tu možnosť, že je tu možnosť požiadať o nenávratné prostriedky. A je to skutočne škoda. Častokrát chýba e, možnosť spolufinancovania, takže teraz je tu taká možnosť čerpať takéto prostriedky, ale to, prečo je taká nízka absorpčná kapacita, e, súvisí s byrokraciou, začína sa na úrovni Európskej komisie a potom to siaha až k tomu, ktorý čerpá tieto prostriedky. A preto je to požiadavka, aby Európska komisia vytvorila jednoduchšie pravidlá spolu s Európskym parlamentom, preto aby čerpanie týchto prostriedkov bolo jednoduchšie. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Luhan. A teraz kolegyňa Gál. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som poukázať na taký sporný fenomén. Viacerí predrečníci už popísali tú situáciu. Situácia je skutočne veľmi absurdná, preto je dôležité, aby tak parlament, ako aj komisia eh, boli na to upozornené istý slovenský občan Oliver Buldogi prišiel o svoje štátne občianstvo alebo prijal štátne občianstvo iného členského štátu a stal sa maďarským štátnym občanom. To znamená, že v očiach Slovenska je to tak, že ak e, občan príjme občianstvo iného štátu, je vlastne pre Slovensko zbytočný. Takže je tu e, odobratie štátneho občianstvo ako sankcia a tu ide o osobu, ktorý od narodenia žije na Slovensku a tam platí aj dane. Toto je porušenie princípu dôvery a porušenie slovenskej ústavy, ktorá hovorí, že nikomu nemôže byť proti jeho vôli odobraté štátne, slovenské štátne občianstvo. Toto je opatrenie, ktoré je súčasťou zastrašovania a maďarskej menšiny. A ďakujem pekne, teraz dostane slovo pani Gál Pelc. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela povedať, že ratingové agentúry jednoducho nemajú svedomie, komisie si nevie dať rady a niektorí komisári jednoducho nevedia, čo robiť. E, ratingové agentúry sa riadia krátkodobým prospechom bez vedeckej analýzy základu, pre, prezentujú rozličné názory a jednoducho sa riadia náladami na, na trhoch a neopierajú sa o vedecké poznatky a napriek tomu môžu spôsobiť škody vo výške miliárd. Zatiaľ nemáme ešte žiadnu Európsku ratingovú agentúru. My sa snažíme chrániť naše záujmy, naše európske záujmy a keď niektoré členské štáty sú nezodpovedne kritizované a sú ponechané na pospas špekuláciám, tak jednoducho vidíme, že konajú bez svedomia. Ďakujem pekne pani Galpelc a na záver, na záver vystúpi pán Šogor. Ďakujem pekne, pán predseda. pod vplyvom e, jedného slovenského zákona, ktorý hovorí, že ak občan príjme e, žiadne občianstvo iného štátu a automaticky stráca slovenské štátne občianstvo. To je problém, na ktorý sme poukázali, je to osobitný fenomén a teraz ide o jeden konkrétny prípad. Istý slovenský občan Oliver Boldogi prišiel o slovenské občianstvo proti svojej vôli slovenská vláda chce zastrašovať svojich vlastných občanov, aby oni sa nehlásili k svojej e, národnosti, aby sa nehlásili k tomu, s čím sú kultúrne jazykov prepojení. V rámci Európskej únie je situácia, že hranice štátov neodzrkajú vždy etnické hranice. Musíme zabezpečiť to, aby nedošlo k napätiu medzi tými štátmi to znamená, že musíme hľadať riešenia týchto problémov a Slovensko zatiaľ očividne ide opačným smerom. Ďakujem pekne, kolega Šugor. Týmto pádom sú ukončili jednominútové vystúpenia. Chcem sa poďakovať všetkým kolegyňom a kolegom, ktorí si vypočuli príspevky ostatných. Ďakujeme komisáru Dalimu, že ostal až do konca. Týmto pádom dokončili. A tento bod programu zajtra 1. decembra 2011 pokračujeme o 8.30 a zasedáme do 14. Program bol zverejnený. Môžete si ho pozrieť na internetovej stránke.